ľudské právo a je to základné právo. A tiež e, sa ukazuje na to, že plýtvanie vodou e, treba v členských štátoch e, zamedziť. Mali by sme mať lepšie spôsoby, ako merať kvalitu pitnej vody. Avšak stojíme pred istými výzvami hovorí, odhady hovoria, že 40 pitnej vody sa stráca v distribučných systémoch a to je neudržateľné pre životné prostredie a aj z ekonomického hľadiska a pre občanov, takže mali by sme mať prísnejšie opatrenia, aby občania vedeli, koľko vody E, za ktorú platia, e, sa vyplitvalo cez rôzne úniky. Mali by sme mať prísnejšie kritéria na niektoré látky, e, endokrinné disruptory a vedľajšie účinky alebo spojené účinky niektorých chemikálií. Vieme, že je tu veľký tlak na využívanie vodných zdrojov, a hladín, z ktorých čerpáme pitnú vodu. A je to vlastne posledný moment, e, ako sa e, zhostiť kontroly a dopracovať sa k spoločnému európskemu rozhodnutiu, ktoré zabezpečí čisté zdroje pre všetkých, dostatok e, vody. Je to našou európskou zodpovednosťou postarať sa o existujúce aj budúce rizika, napríklad v, vo vodovodných potrubiach. A to je naozaj na európsku úroveň, na úroveň členských štátov. Ďakujem. Teraz pán poslanec eh, Hansen. Ďakujem, pán predseda. Um, ak budú mať občania väčšiu dôveru v pitnú vodu z vodovodu, budú menej využívať plastové fľaše. Preto táto smernica e, veľmi úzko súvisí s hlasovaním o zákaze jednorazových plastov, o ktorom sme dnes hlasovali. Je to dobré aj pre peňaženky občanov. Keď budú občania piť viac vody z vodovodu, e, zniží sa drasticky spotreba plastových fľaš a domácnosti by mohli ročne usporiť až 600 miliónov eur. Je to dôležité preto, že mm, prípustné mm, hodnoty niektorých látok, endokrinných receptorov alebo kovov, ako je olovo, e, sme opäť znížili, aby sme ešte zvýšili dôveru v kvalitu našej pitnej vody. Keďže plasty vo pitnej vode sa stávajú rastúcim problémom, vítam volanie po kontrole obsahu mikroplastov. Problém mikroplastov ešte nie je dostatočne preskúmaný, ale môže to mať aj dopady na zdravie. Je poľutovania hodné, že členské štáty sa nedostatočne e, rýchlo e, nevedeli dohodnúť e, na spoločnom postupe a majú veľmi obmedzené požiadavky na prístup k pitnej vode. Pre občanov EÚ by bolo bývalo dôležité pri príležitosti 22. marca, ktorý je Svetovým dňom vody, keby sa táto smernica dostala e, do schválenia ešte do konca tohto volebného obdobia. Nebola to naša chyba a ďakujem kolegovi Mišelovi Dantenovi a jeho týmu za vynikajúcu prácu. Chcem tiež vyjadriť poľutovanie tomu, že e, niektorí budú hlasovať proti tej e, smernici, pretože je prvým krokom správnym smerom. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem teraz pani Jašo Šojedrova, nech sa páči dve minúty. Ďakujem za slovo. Kolegyne a kolegovia, voda je život, je to strategická surovina a my sa o ňu musíme lepšie starať. Pretože aj v Európskej únii už existujú krajiny, regióny, kde je voda vzácna. Musí sa dovážať aj z väčšej diaľky. Voda sa naozaj stáva strategickou surovinou a preto vítam smernicu EÚ, ktorá novelizuje náš prístup po 20 rokoch. Je to určite nevyhnutná novelizácia. Preto podporujem všetky štyri prioritné oblasti zlepšenia, tak ako to uviedol pán spravodajca, či už je to posúdenie rizika, posilnenie transparentnosti, prístup k informáciám a kvalita vodovodných materiálov. Sprísnenie hodnot niektorých ukazovateľov je samozrejme nevyhnutné, ale nemôžu byť nastavené bezdôvodne, aby zdražovali pitnú vodu a musí to byť samozrejme dostatočne podrobené vedeckému výskumu. Napriek tomu zdravie je na prvom mieste a musíme k tomu tak pristupovať. Realizácia, zodpovednosť za kvalitu vody je na eh, členských štátoch a dodržiava sa teda eh, zásada subsidiarity. Tá sa musí uplatňovať aj pri zaistení prístupu k vode. Považujem tiež za dôležité dodržať transparentnosť a poskytovanie dostatočných informácií pre spotrebiteľa. Na záver by som chcela vyzvať k šetrnému zaobchádzaniu s pitnou vodou, a pripomínam, že aj vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie sa podarilo v nových členských štátoch významne zlepšiť hospodárenie najmä s odpadovou vodou. Je preto potrebné chrániť vodné zdroje a čistotu vody pre zdravie všetkých nás a pre budúcnosť. Ďakujem pekne, pán poslanec Rubik, nech sa páči, máte slovo na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci ja sa chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Danténovi. Vidíme, že voda je veľmi dôležitým prvkom v, našom, v našej globálnej stratégii prežitia. Veľmi málo vody je pitná voda, sladká voda a preto ma veľmi teší, že 3. apríla, teda na budúci týždeň o 16.30 v Európskom parlamente v Bruseli predstavíme správu OSN o vode Myslím si, že je to opäť taký historický mílnik, pretože pre nás, a hovorím tu aj e, za výbor pre rozvoj, e, pre nás sú teda tieto ciele e, rozvoja, milenie veci rozvoja veľmi dôležité. Bez vody nie je udržateľná potrava, potraviny a krmiva potrebujú vodu. A bez cieľa 7 obnoviteľných energií by sme nemali dosť vody a dosť potravín. Preto Ehm, tie ciele 2, 6 a 7, najmä v rozvojovej politike, sú veľmi dôležité. Vytvárame tu príležitosti pre, najmä pre malé a stredné podniky vo vidieckých oblastiach práve preto, že e, vidiecké oblasti potrebujú túto infraštruktúru. Keď sa dnes pozrieme, že v 50 percentách prípadov sa ľudia dostanú do nemocnice z dôvodu teda zlej kvality vody, tak si musíme uvedomiť, že je rozhodujúca, aby táto politika, ktorú eh, sledujeme v Európe, eh, aby sa posunula vpred aj v tých menej rozvinutých krajinách sveta. Mnohí ľudia, milióny ľudí nemajú prístup k čistej vode a ja teda vyzývam komisiu, aby predložila koncepciu eh, pitná voda, e, odpadové vody a zariadenia musia mať nové biznis plány, aby sme celosvetovo mohli investovať, aby ľudia mohli e, ťažiť aj z toho medzinárodného zásobovania vodou. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz, čo sa týka voľnej rozpravy, e, pán poslanec Feria, minúta. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predsedajúci Chcem e, kolegovi Dantanovi poblahožiť k vynikajúcej práci a pripomínam iniciatívu občanov Right to Water a to nám pripomenulo, že musíme do roku 2030 splniť čiel číslo 6, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj a prístup k vode. Ide o kvalitu e, vody, e, ale nielen o to, ide aj o to, čomu sa treba vyhnúť prípade pitnej vody e, v súvislosti so zmenami klímy a pokiaľ ide o vodu ako základné ľudské právo. Takže e, ide tu o splnenie minimálnych európskych kritérií, pokiaľ ide o kvalitu a prístupnosť. A okrem toho táto smernica takisto prináša väčšiu transparentnosť e, v sektore vody v Únii a uznáva, že občania ako spotrebitelia majú právo na informácie o pôvode kvality a efektivite distribučných systémov, pretože e, ide o zabezpečenie kvality vody pre ľudskú spotrebu. Nejde tu len o ľudské zdravie, ale aj o sociálnu spravodlivosť. Ďakujem vám. E a teraz eh, si vypočujeme pána komisára Avramopulosa. Prosím, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyňa, kolegovia, veľmi vítam eh, to, čo zaznelo tu v parlamente a potvrdzuje, že Európska únia by mala reagovať a konať v záujme občanov. A každý podporuje udržateľný cieľ rozvoja 6 a lepší prístup k vode. Dúfam, že e, sa to prejaví v pozícii z prvého čítania, aby teda parlament prišiel na trialóg s ambicioznou pozíciou, pokiaľ pôjde o kvalitu vody, ochranu zdravia a prístup k vode. Chcel by som zopakovať, že komisia je pripravená pomôcť zákonodarcovi, aby dosiahol dohodu, ktorá podporí ciele, ktoré máme spoločné a zabezpečí, že občania budú profitovať z najvyššej ochrany zdravia na nadchádzajúce 10 ročia. Prajem vám úspech v hlasovaní a ďakujem vám za vašu angažovanosť v tomto spise. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dostane slovo spravodajca, aby mohol odpovedať. Nech sa páči, pán Dantan. Ďakujem, pán predseda. Naozaj je to naposledy, že predsed, prezentujem v tomto kruhu správu a chcem povedať to, čo mám na srdci, po tom, čo som si vypočul niekoľko takých, nie, takých polopravd dnes večer. Keď hovoríme o cene vody, nehovoríme o cene vody, ale hovoríme o cene za službu. E, e, napríklad pokiaľ ide o čistiačky, čističky vody a tak ďalej, kontrolu, analýzu, e, Áno, mm, takmer 2 milióny e, ľudí podpísali túto občianskú iniciatívu, aby teda voda bola prístupná pre všetkých. Všetci zdieľame tento cieľ, ale aj milióny spotrebiteľov od nás žiadajú, aby sme zachovali cenu vody, teda aby sa investovalo e, čo najrozumnejšie, aby sme e, zohľadnili záujem spotrebiteľa, občana a aby sme zachovali jeho zdravie Mm, nezačerám iba vedecké e, poznatky. Mm, VHO nám pravidelne dáva nové dáta, to sme zohľadnili v, európsk- v európskych textoch a keď počujeme, že treba nejaké parametre integrovať, bolo by potrebné, aby VHO nám odporúčila nejakú metodológiu na posudzovanie dosahu na ľudské zdravie. Zatiaľ nič nemáme, pokiaľ ide o hodnotenie vplyvu mikroplastov, nemáme metódu, pokiaľ ide o endokrinné disruptory, nemáme takúto metódu posúdenia vplyvu na ľudské zdravie, čiže naďalej treba na tom pracovať. Treba na tom pracovať odhodlane, pretože voda je podstatná pre život a pretože prístup k vode kvalitnej vode pre všetkých musí byť našou požiadavkou. Ak sa nám podarí zlepšiť eh, vodu z vodovodu, eh, k, eh, zaručíme občanom, že za každých podmienok budú mať prístup ku kvalitnej vode, tak um, sa zbavíme tých plastových fliaž. A je potrebné, aby občania vedeli, že voda z vodovodu uh, ich stojí tisíckrát menej než voda kubovaná v plastovej flaši Eh, voči ktorej majú niektorí akoby nekonečnú dôveru. A pán predseda, pán komisár, ste iba dvaja v tomto eh, zhromaždení, ktorý pred sebou máte pohár vody. Takže zdvihnite tento pohár a pripite si na zdravie 500 miliónov európskych občanov. Musíme bojovať naďalej za vysokokvalitnú vodu a mám dôveru v tých, ktorí prídu po nás. E- Ďakujem, pán spravodajca. Teraz nasleduje, e, teraz teda uzatvárame diskusiu a hlasovať sa bude zajtra. A, takže teraz ide o diskusiu o interoperabilite troch systémov, e, informačných systémov v Európskej únii. Je to e, správa Leno Lenertz. Prosím, máte slovo, pán spravodajca. Áno, ďakujem pekne, pán predsedajúci. S týmto predpisom dávam, robíme výrazný krok preto, aby Európska únia bola bezpečnejšia, aby mm, si navzájom tlivé organizácie odovzdali informácie o zločincoch, o teroristoch v tom e, vhodnom momente na vhodnom mieste, aby sme mohli chrániť naše hranice e, pred tým, aby ľudia so zločinskými úmyslami, mm, teda aby nemohli títo ľudia používať e, falošné identity. Tu v Štrasburgu pár kilometrov e, vzdialený sa nachádza bunker agentúry EULISA, kde sa riadia alebo spravujú práve servery, ktoré sa starajú o našu bezpečnosť. Jednotlivý jednotlivé počítače, a servery sa nachádzajú fyzicky veľmi e, blízko pri sebe, ale nemôžu z právnych dôvodov navzájom komunikovať a tým pádom sa vytvárajú také um, slepé zóny, povedzme, v našej architektúre, také slepé uhly, ktoré ako keby potom e, nevidíme poriadne. E, policajné orgány, colné orgány, hraničná kontrola, keď sa tieto informácie pre spoja, budú mať dispozícii to, čo potrebujú na to, aby mohli dobre vykonávať svoju prácu. Máme tu e, službu, pokiaľ ide o biometrické e, dáta a takýmto spôsobom budeme mať k dispozícii e, informácie o otlačkoch prstov, o tvárových črtách a takýmto spôsobom budú môcť naši agenti vykonávať dobre svoju prácu efektívnym spôsobom. Je lacnejšie, je lepšie takýmto spôsobom veci spravovať Ehm, treba využiť e, tie veci, ktoré máme k dispozícii a využiť ich efektívnym spôsobom, e, synergicky. Vytvárame tú platformu, spoločnú platformu s e, biometrickými údajmi, pokiaľ ide o osoby, ktoré nepochádzajú z Európy. Sú to údaje, ktoré sa potom skladujú, ukladajú a môžeme takýmto ľahším spôsobom potom vykonovať našu prácu, pozrieť sa na kvalitu údajov, na pôvod daných údajov, E, spravovať prístup rôznych justičných či policajných orgánov k týmto údajom, lepšie kontrolovať osoby, ktoré nie sú dokumentované, ktoré nemajú dokumenty a môžeme takisto lepšie detekovať osoby, ktoré majú rôzne aliasy, rôzne identity alebo viaceré identity. Máme Mm, dosť veľa ľudí, ktorí sú registrovaní s viacerými identitami. Poznáme napríklad takých teroristov, ktorí mali aj 14 e, rozmanitých identít a táto vec do budúcna e, sa bude, e, bude sa zabraňovať tomu, aby takto fungovalo. A parlament od začiatku povedal, že návrh schváli iba vtedy, ak zároveň budú dodržané základné práva našich občanov dobrá bezpečnostná politika, tá musí ísť ruka v ruke s ochranou základných práv občanov EÚ a čo sme spravili e, konkrétne v tejto e, oblasti. Nezískávame viac údajov, ale tie údaje, ktoré už máme k dispozícii, využívame lepším spôsobom. E, sú tam dané podmienky, sú tam veľmi špecificky nastavené požiadavky, pokiaľ ide o prístup k týmto tým dátom, dátam a takisto chceme garantovať práva E, všetkých občanov. Tento, toto nariadenie takisto predstavuje nový spôsob, ako pracovať e, a určite sa to aj v najbližších e, rokoch ukáže, že to bol pozitívny krok. Ďakujeme komisárom, ktorí pracovali na tejto téme. Takisto ďakujem pánovi spoluspravodajcovi Melovi a takisto ďakujem aj kolegom z parlamentu a najmä našim zamestnancom, našim asistentom, kolegom zo sekretariatu, z politických skupín, ktorí nám v tejto práci pomáhali. Spoločne budeme pracovať na tom, aby sme mali bezpečnejšiu Európu a robíme to preto, aby sme pomáhali ľuďom, ktorí nás ochraňujú, policajti, ktorí sú na ulici, ľudia, ktorí pracujú pre colnicu, ktorí strážia naše hranice a tak ďalej. A teraz e, pán Melu, ďalší spravodajc, máte slovo. 4 minúty, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci, e, pán komisár, O čom tu hovoríme? Hovoríme tu v podstate o prístupe k informáciám, ktoré sú veľmi relevantné, a to rýchlo, a systematicky a efektívne, ale zároveň kontrolovaným spôsobom. A to je zásadné preto, aby sme mohli kontrolovať naše vonkajšie hranice, aby sme bojovali proti trestnej činnosti a proti terorizmu. Dnes je, je ešte veľmi ťažké detegovať prípady napríklad e, opakovaný viacerých viacnásobných identít, e, napríklad e, podvody, ktoré súvisia práve so falšovaním identít, rôzne orgány ako SIS a tak ďalej už majú informácie. Nemôžeme povedať, že by tie informácie neexistovali, ale otázka je, že tieto informácie sa nezdielajú. Každý ten orgán si funguje v podstate tak nejak sám pre seba v rámci svojej organizácie E, v rámci toho, aká je, aké je jeho zameranie a nezdieľa tieto informácie, pretože e, ho tomu vlastne nič nenúti e, a potrebujeme teda taký systém, ktorý by sa vytvoril a bol by efektívny. A práve preto sme veľa doby strávili prácou nad touto témou v parlamente a skutočne sme pracovali tak, aby všetci mohli prispieť aj tieňoví spravodajcovia a spoluspravodajca, napríklad ktorému chcem veľmi poďakovať, pán Leners, e, komisia, pani komisárka Kinga, pán komisár Avramopoulos, obaja títo komisári boli prítomní na našich eh, schôdzach a mali veľmi dôležité príspevky. No a aj na in, medziinstitucionálnej úrovni parlament a komisia, to, tie, tieto inštitúcie nám takisto eh, ukázali, čo je prioritné, tak aby sme vedeli eh, čo najlepšie odpovedať na potreby ehm, občanov. Toto je veľmi technická správa, E, možno príliš technická, ale my sme sa skutočne vedeli aj veľa toho naučiť a dnes môžeme zabezpečiť, že vo chvíli, keď sa tieto e, riešenia začnú aplikovať, tak občania budú bezpečnejší než doposiaľ. Ja tu hovorím napríklad práve o hovoril som o tých e, prípadoch viacnásobných identít. Napríklad v prípade jedného z atentátov v Nemecku jeden z teroristov požiadal o azyl a mal 14 identít. 14 rôznych identít. A v inom prípade vo Francúzsku jeden z teroristov, e, pochádzajúci z Tuniska, bol zaregistrovaný pod siedmimi rôznymi identitami. Toto je e, skutočne úžasné. A to sú e, teda tie prípady, ktoré naši spoluobčania v podstate nechápu, keď im o tom povieme No, v podstate eh, sa eh, nevymenali informácie medzi Francúzskom a Belgickom v prípade toho jedného atentátu. Nie preto, že by nebola dobrá vôľa, ale práve preto, že ten, chýbal tento systém, tento rýchly eh, nástroj na to, aby v prípade pochybností si mohli orgány pri ochrane údajov a tomto všetkom mohli vymeniať informácie. To jednoducho musíme zmeniť. Bezpečnosť občanov, efektívna kontrola hraníc, boj proti trestnej činnosti a terorizmu, to musí byť prioritou. A ak to nebude priorita, tak potom naša nedostatočná odpoveď sa jednoducho a bohužiaľ bude premietať do počtu obetí a trestných činov. My sme boli zvolení práve preto, aby sme v rámci svojich možností niečo na tom zmenili, aby sme teda efektívne postupovali v tomto boji. A ja som veľmi hrdý na to, že ku konci tohto mandátu, môžem povedať, som bol spolu pravodajcom eh, tejto iniciatívy a že sa nám v zásade podarilo e, pod, dosiahnuť takýto pozitívny výsledok, takže chcem skutočne všetkým veľmi poďakovať. Ďakujem a teraz má slovo komisia, e, pán Avropolus a potom pán komisár King, ktorým takisto chcem poďakovať za to, že dnes prišiel. Prosím. A ja, ja vám ďakujem, pán predsedajúci, za vašu pohostinnosť. Vážení kolegovia, táto roz, práva je veľmi dôležitým momentom pre EÚ. Pravdepodobne je tomu tak, pretože samozrejme ešte nás e, čaká iná téma. Naposledy, keď sme hovorili o bezpečnosti e, tu na plenárke, aj to bola príležitosť hovoriť o tom, ako ďaleko sme sa dopracovali za posledných 5 rokov. Keď sme prvýkrát na plenárke o tomto hovorili, bolo to koncom roka 2014 a odtedy sme veľmi eh, konkrétne videli, že, sme, eh, že potrebujeme zmeniť, aj sme zmenili spôsob, ako eh, poslanci e, pristupovali k otázkam bezpečnosti a tie tabu, ktoré v tejto oblasti boli v minulosti, boli prekonané. Pozreli sme sa na vnútornú bezpečnosť ako na kolektívnu európsku tému, ktorú môžeme riešiť iba s väčšou dôverou a s viac spoluprácou, s väčším objemom spolupráce. A v tomto duchu aj naša dnešná rozpráva je dobrým príkladom, pokiaľ ide o ten pokrok, ktorý sme za týchto 5 rokov dosiahli. Interoperabilita našich eh, informačných systémov, pokiaľ ide o migráciu, hranice a bezpečnosť, je témou, ktorá sa týka každého z nás. Interoperabilita je aktivita, ako tie sila e, prekonať. Možno to znie ako technická e, téma, ale je to práve tá zmena, ktorú my potrebujeme, pokiaľ chceme posilniť bezpečnosť našich občanov v Európe, aby chceme lepšie e, riadiť a chrániť naše spoločné vonkajšie hranice a lepšie aj riadiť migráciu. A práve z tohto dôvodu by som chcel vyjadriť vďačnosť spolu s pravodajcom pánovi Lenarsovi a pánovi Melovi a takisto aj všetkým tieňovým spravodajcom a e, ich asistentom za to, že si uvedomili dôležitosť e, tohto e, návrhu, ktorý bol predložený pred viac ako rokom. Interoperabilita je najefektívnejším spôsobom, ako bojovať proti fragmentácii snah. Ako zatvárať nedostatky v oblasti informácií, aby sme bojovali hm, proti e, tomu, že e, zločinci a teroristi bez toho, aby boli detekovaní, e, prechádzajú cez naše hranice. Toto je Európska únia najlepšia, ako môže byť. Dávame nové možnosti našim hm, hm, policajtom, našim agentom, našim pobrezným strážcom a snažíme sa im to dať preto, aby mohli lepšie chrániť našich občanov. Interoperabilita to je tiež spôsob, ako Európska únia môže spraviť krok k tomu, aby naozaj bola aj bezpečnostnou úniou, pričom e, riešime paralelné a súvisiace otázky e, inter, e, imigrácie a bezpečnosti holistickým spôsobom. A zároveň sa snažíme uistiť počas celého tohto procesu aj s vašim e, veľkým prínosom, že základné e, práva budú plne rešpektované. Interoperabilita nie je nejakým veľkým bratom, nie je nejakou databázou a nič sa nemení, pokiaľ ide o prístup každého úradníka, každého orgánu k základným dátam, ktoré sa nachádzajú v našich informačných systémoch. Zaangažovanie agentúry pre základné práva a mm, dozorného úradníka pre ochranu osobných údajov, tie od začiatku ukazujú, že bezpečnosť a e, súkromie sú dve strany tej istej mince a že v Európskej únii môžeme a aj máme zabezpečovať jedno aj druhé. A vážení kolegovia, naši občania chcú viac Európy, silnejšiu Európu, pokiaľ ide o otázky bezpečnosti. Vidíme to v každom verejnom prieskume, prieskume verejnej mienky a počujeme to vždy, keď sa stretávame s našimi občanmi. Vždy nám to opakujú. Interoperabilita môže byť práve e, dôležitým faktorom, pokiaľ, milníkom, pokiaľ ide o to, ako využívame informácie na to, aby sme e, garantovali bezpečnosť našich občanov. E, vo volebnom roku je táto téma extra dôležitá, relevantná. Prinašame konkrétne skutky a reagujeme na obavy, ktoré naši občania majú. Všetci môžeme byť e, hrdí na to, že sa nám to podarilo. A preto sa chcem ešte raz opak- e, poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tejto e, práci, pánovi Melovi, pánovi Lenersovi a takisto aj nášmu dobrému priateľovi, kolegovi, Žuenovi Kingovi, ktorý tiež bol odhodlaný byť lídrom e, a prispieť tomuto úspešnému výsledku. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár Avramopoulos, ešte pán komisár King, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, pán predsedajúci, vážení kolegovia, mohli sme vymyslieť aj lepší názov, ale aj interoperabilita je dôležitá, aj pod týmto názvom teda je dôležitá, a to z tých dôvodov, ktoré sme si teraz povedali. Na sme sa pýtali e, ľudí e, z praxe, čo presne potrebujú. A oni nám odpovedali, že sú tam isté e, problémy, pokiaľ ide o narábanie s informáciami. A konkrétne je tu istá výzva, pokiaľ ide o identifikáciu osôb, ktoré používajú viaceré identity. A my sme si vypočuli, že v niektorých prípadoch to viedlo aj k naozaj e, hrozným teroristickým útokom. A jeden z dôvodov, prečo e, naši agenti e, v teréne občas mali pocit, že sú frustrovaní, proste ten spôsob, ako sa používajú celoeurópske databázy, pokiaľ je o bezpečnosť alebo pre iné oblasti, proste tá interakcia nebola taká dobrá, aká, aká mala byť. A my sme im povedali, dobré. spravíme všetko preto, aby sme vám v tejto úlohe mohli pomôcť, aby Európania mohli byť bezpeční, aby policajti, aby e, ľudia, ktorí strážia naše hranice, mali k dispozícii tie nástroje, aby mohli dobre využívať tie informácie, ktoré v našich systémoch už máme, len bola otázka prístupu k ním a proste boli tam nejaké tie oddelené, e, povedzme sa, nejaké prekažky, nejaké e, povedzme slepé uhly, ktoré bolo treba e, vyriešiť. Toto naši občania očakávali a to povedal aj pán kolega e, komisár a e, možno naši občania si mysleli, že tento problém ani neexistuje práve preto je veľmi dôležité, že tento bod sme dokázali nastoliť a všetci, ktorí sme v tejto práci zaangažovaní. Vieme od začiatku, že boli tu viaceré komplexné aj citlivé témy, ktoré bolo treba dobre zvládnuť, pokiaľ táto téma mala byť zvládnutá úspešným spôsobom a práve preto si myslím, že môžeme povedať, podobne ako naši predrečníci už povedali, že e, túto e, tento bod alebo túto celú tému zvládli, sme zvládli preto, lebo sme spoločne na tom pracovali, či to bol LIBE, či to bol celý parlament, rada, e, takisto agentúra pre základné práva, dozorný úradník pre základné práva, teda pre e, ochranu súkromia, pardon, a tak ďalej. Čiže je to opäť pozitívny výsledok. Ukázali sme, že dokážeme integrovať všetky tieto e, všetkých týchto jednotlivých aktérov a to od začiatku celého procesu. A ukázali sme, že môžeme vykonávať efektívnu bezpečnostnú politiku, pričom integrujeme vstupy od e, aj agentúry pre základné práva, aj e, toho datového supervízora. E, vlastne od začiatku celého procesu a potom neskôr sme im dali e, možnosť overiť si, že tá práca, ktorá sa vykonáva, naozaj rešpektuje tie základné práva, ktoré sú pre nich dôležité. A práca, ktorú sme vykonali, vylepší riadenie extrémnej hranice šengenskej zóny posilní to bezpečnosť našich členských štátov. Policajné orgány, pobrežní strážcovia budú mať lepší prístup k informáciám, ku ktorým majú mať e, prístup, na ktoré majú právo, e, lepšie dokážu identifikovať, či nejaká osoba už bola zaregistrovaná s viacerými identitami, ľudia, ktorí sa schovávajú za viacerými identitami, budú takto identifikovaní, ale zároveň sa umožní aj e, cestovanie pre ľudí, ktorí chcú iba cestovať naozaj. A počas celého tohto procesu sme e, veľmi e, pozorne dávali tam isté limitácie, pokiaľ ide o účely, dali, dali sme tam zábezpeky, pokiaľ ide o procedurálne práva, ob, obmedzuje sa to iba na tie kroky, ktoré sú naozaj nevyhnutné, nebudú tam zavádzané žiadne nové druhy informácií a tá, ten dohľad zo strany Európskeho parlamentu e, v tejto téme vlastne ešte vyjasnil ďalej ochrany a zabezpeky, napríklad pokiaľ ide o práva na informácie. A toto je niečo, čo ja osobne veľmi vítam. Výsledkom je veľmi e, silný predpis, ktorý rieši e, bezpečnostné potreby našich členských štátov, využíva nové technológie a takisto obsahuje aj zabezpeky, ktoré sú potrebné preto, aby sme tieto témy zvládali v súlade s našimi základnými právami. A ak eh, môžem byť taký osobný, veľmi dobre sa mi spolupracovalo s pánom aj Melom, aj Lenersom a aj s kolegami. Bolo to naozaj veľmi príjemné. Ja viem, že nie eh, vždy to takto na plenárke e, e, vyzerá alebo robí sa, ale ja sa tiež chcem poďakovať aj kolegom z komisie. Veľmi na tom pracovali, veľmi intenzívne, veľa hodín sa tomu venovali a spoločne sme sa dopracovali k tomuto výsledku. Ako náhle táto e, legislatíva bude prijatá, bude to úloha každého z nás, aby sa aj efektívne implementovala. Začneme s agentúrou EU LISA, to je agentúra, ktorá viem, že je plne podporovaná aj tu v parlamente a musíme zabezpečiť, že všetky opatrenia, ktoré sme teraz dohodli, re, e, reálne aj budú implementované. Tie inovácie, ktoré e, my sme tu e, pripravili, ktoré ste aj vy zdôraznili, budú mať pozitívne dopady hľadiska reálnej bezpečnosti iba vtedy, pokiaľ naozaj budú dobre implementované kolektívne na európskej úrovni a takisto aj v každom jednom členskom štáte. A som presvedčený, že parlament bude chcieť pokračovať v monitorovaní tejto témy a takisto aj otázky implementácie. My ako komisia budeme eh, poskytovať podporu, takisto aj financie, keď to bude eh, potrebné a takisto budeme aj naše právomoci plne využívať, tak aby sme zabezpečili, že naozaj členské štáty eh, dost, dostoja tým záväzkom, ktoré na seba prevzali. Táto dohoda je dobrá pre našu bezpečnosť, pre bezpečnosť každého európskeho občana a preto ju vítame. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz si vypočujeme stanoviska politických skupín a v tejto e, chvíli nebudeme akceptovať e, modrú kartu. Pán Rader, 3 minúty za EPP, e prosím. Predsedateľ. Ďakujem, pán predsedajúci. Vám, vážený pán komisár Avramopoulos, pán komisár King, dámy a páni, v prvom rade by som chcel e, spravodajcom poďakovať za prácu na tejto správe. A to, čo sa stalo za posledné roky, e, predstavuje e, veľké zmeny v, v európskom systéme, systéme bezpečnosti a máme, rôzne inštitúcie majú obrovský objem informácií, ale nevedia ich zdieľať, pretože na to nie je primeraný mechanizmus. Európska únia má teda rôzne systémy, ale každý z nich má špecifické e, ciele a tie informácie sa vymedzujú len na ne. Takže e, v podstate nemožné, neexistuje porovnanie s informáciami v iných systémoch a preto je veľmi relevantné zabezpečiť interoperabilitu týchto systémov. Inými slovami je potrebné zabezpečiť, aby rôzne databázy Európskej únie VIS, Schengenský informačný systém a ďalšie vedeli spoločne komunikovať e, tak, aby policajný, e, aby policajný úradník alebo e, hraničná stráž mohla napríklad kontrolovať tie upozornenia v systémoch. Takže Ide tu o komplexné kontroly podozrivých ľudí na základe e, kontextu a biometrických údajov. Takto bude možné detegovať e, viac, viacnásobné identity a porovnávať informácie a údaje a bude možné lepšie hodnotiť, vyhodnotiť, či konkrétny človek predstavuje nebezpečenstvo pre európsku bezpečnosť a zároveň sa nebudú porušovať práva nevinných ľudí. Takže sa zabezpečí ochrana osobných údajov, pretože všetci e, e, autorizovaní úradníci budú mať prístup k tomuto systému. No a zabezpečenie úspechu tohto, e, tejto interoperability predpokladá zadávanie potrebných informácií do európskych databáz. Len tak bude možné bojovať proti terorizmu a terorizmu <clears throat> a trestnej činnosti. Ďakujem. Pani Dali, Ďakujem, pán eh, predsedajúci. O čom dnes eh, diskutujeme? Nie len otázka legislatívy. Všetky kompromisy, ktoré sa dosahujú, sú zábezpekou pre eh, práva a, a bezpečnosť našich občanov. My sa tu zaoberáme v podstate tým, čo, čo možno nazvať obrovské informačné systémy a ide tu aj o princípy európskej legislatívy a ochrany e, základných práv občanov. Pre nás je, bola bezpečnosť vždy prioritou, ale zároveň prioritou a ochrana údajov. A my sme počas rokovaní vždy chceli zabezpečiť e, efektívnu výmenu informácií a bezpečnú výmenu medzi týmito systémami IKT v Európskej únii, medzi e, policajtmi, hraničnými hraničnou strážou a e, personálom, ktorý rieši otázky migrantov. Preto sme chceli jednoznačné znenie o nediskriminácii a základných právach spoločne so špecifickými odkazmi na to, že chránime súkromie občanov a ich osobné údaje a preto sme tlačili aj na vytvorenie webového portálu, ktorý by pomohol um, o zabezpečeniu toho, že všetky údaje občanov budú skladované v jednej databáze EÚ. My chceme, aby ľudia mohli aj vyžadovať nápravu nesprávnych údajov alebo toho, ak sa s týmito údajmi nakladá nesprávne, treba zabezpečiť, aby v našej snahe o zabezpečenie bezpečnosti sme nezabúdali na základné práva občanov, vrátane práva na plnú ochranu údajov Mali by sme teda mm, skutočne vždy e, sa snažiť o vyvážený e, postoj. Áno, ďakujem pekne, pán Stevens, minúta a pol. Pani Stevens, minúta a pol. E, kolegyne a kolegovia, Otázka interoperability alebo interconnectivity databáz v Európskej únii, ktoré už existujú a takisto aj pokiaľ ide o systém BIS a ďalšie budúce um, databázy. Nuž, eh, to znamená, že mm, cudzinec, ktorý má vízum na cestu do EÚ, bude eh, overiteľný počas eh, pomocou jednoduchého systému. To znamená, že sa bude porovnávať medzi informáciami v rôznych databázach Eh, aby sa zistilo, či náhodou nejde o viacnásobnú identitu. Policajti budú tak mať jednoduchšiu prácu. V posledných eh, rokoch eh, sa zvýšil počet migrantov, ktorí sa dostávajú ilegálne do únie a ohrozujú bezpečnosť, vnútornú bezpečnosť a v rámci teroristických útokov, takže ide o to, aby boli lepšie chránené hranice. Toto nám umožňuje posilniť bezpečnosť, pretože budeme lepšie kontrolovať ilegálnu e, migráciu. To znamená, že sa bude môcť overovať identita v rôznych databázach a preto som za túto myšlienku, ale netreba zabúdať, že ochrana údajov a kvalita údajov Hm, takisto treba, je niečo, čo treba zabezpečiť. Dúfam, že parlament eh, podporí tento balík veľkou väčšinou a že ho členské štáty budú aplikovať rýchlo. Ďakujem a teraz pán Depre, Žerár. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dobrý večer, páni komisári. Dnes je eh, deň na oslavu na jednu rozprávu tu máme dvoch komisárov, ktorí sa rozprávajú a nepočúvajú ma. No, ale ja si nenechám pokaziť radosť je naozaj, eh, bolo by bolo eh, dobre, je dobre, že sa tento spis eh, uzavie ešte v tomto voľnom období. Máme za sebou modernizované viaceré systémy VIS, ECRI, e ETIAS a tak ďalej. Ale tieto systémy momentálne nemajú žiadne prepojenie medzi sebou navzájom, čiže ich efektívnosť, efektívnosť zbieraných údajov je stratená, stráca sa hodnotný čas, cenný čas, ktorý by mohol pomôcť a interoperabilita e, prináša štyri novinky, ktoré podporujem. Podporujem vytvorenie nového európskeho portálu na e, rešerš, aby policajti v teréne a pohraničná stráž mohla zároveň kontrolovať všetky systémy, ktoré e, súvisia so spravodlivosťou a bezpečnosťou a e, kontrolou externých hraníc. Namiesto toho, aby museli e, mm, sa pozerať do tých systémov oddelenia, tak ako je to teraz. E, takisto, aby sme odhalili osoby, ktoré majú viac viacnásobnú identitu, aby bolo možné odhaliť podvody s identitou, vďaka ktorým sa udialo mnoho Eh, podvodov a ľudia eh, registrovaní vo viacerých eh, databázach takto unikajú z odhalenia spravodlivosti aby sa uh, uľahčila identifikácia osôb z tretich krajín, ktoré, sa pri, ktoré prichádzajú na územie Európskej únie. Takisto uh, bude dobre, keď sa e, zsúľadia biometrické údaje. Je to dôležité, pretože žiadne ďalšie dodatočné údaje sa o osobách v dôsledku interoperability nebudú zbierať a ochrana údajov uh, bude naďalej vysoká vo všetkých týchto systémoch. Na záver, Chcem eh, zablahožiť kolegom ku kvalite ich práce a podporujem mm, a ubezpečujem ich eh, o podpore skupiny ALDE počas hlasovania. Pán predseda, keby toto bolo posledný krát, že sa eh, ujímam slova v pléne, bol by som šťastný, keby som to mohol urobiť práve k tomuto spisu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Depre. Pán Franc, máte dve minúty. Kolegyňa, kolegovia, rozpráva o, o vytvorení interoperability medzi európskymi databázami nie je čisto a, e, technická rozprava. Je o veľmi politické otázky. Európsky dozorca na ochranu údajov nás varoval, že takýto krok je vlastne bodom, z ktorého nie je cesty späť. Európsky výbor na ochranu údajov, vtedy ešte ako článok 29, ako pracovná skupina článku 29, eh, vyjadril obavy, ale prečo vlastne experti nás varujú pred eh, týmto. V ochrane dát E, existuje princíp účelovosti. E, štát v princípe na všetko vie, aj tie informácie sú centrálne e, skombinované, ale presne takéto vlastne niečo vzniká interoperabilitou keď sa zavedie tzv. CIR. CIR je centrálny register identít, ku ktorému majú prístup rôzne orgány. Čiže vytvárame nejakú monštróznu databázu, do ktorej uh, E, spadajú nielen e, páchatelia, ale aj e, nevinní občania. Často počujeme ten argument, že máme dočinia s viacnásobými identitami. Najmä konzervatívci uvádzajú príklad atentátnika z berlínskeho vianočného trhu Andrisa Ampriho. Kolegyne a kolegovia, Chcem raz a navždy vysvetliť, že Andri bol orgánom roky dobre známy, bol sledovaný a čo sa presne udialo pred týmto atentátom, kde nastala chyba v úradov. To momentálne vyšetruje príslušný e, výbor. Ale chýbajúce preverenie jeho identity určite nebolo problémom. A už odliac od toho, že sme tu v bode e, bez návratu, pokiaľ ide o ochranu údajov, ale sú tu aj ďalšie bezpečnostné aspekty. Takýto centrálny register identity, ktorý má osobné biometrické údaje obrovského počtu osôb, je veľmi hodnotný cieľ pre hekerov, ktorí cieľným útokom na CIR môžu vyradiť z boja celý rad databáz a príslušných služieb. Čiže e, nechcem si ani predstavovať, e, čo by nastalo, keby tie dáta unikli. Počas rokovaní sa bohužiaľ ukázalo, že to dospeje k výsledku, s ktorým nebudeme môcť súhlasiť. E, dá sa očakávať, že vznikne zbytočná nákladná infraštruktúra, ktorá bude slúžiť najmä tým firmám, ktoré budú predávať príslušný hardware a software. A e, ešte berieme do úvahy nevýhody v ochrane údajov a e, približujeme sa vlastne k totálnej kontrole, čiže za GUE NGL, ne, za, za zelených nemôžeme podporiť takúto e, správu. Ďakujem, pán poslanec Ernst, pani poslankyňa Ernst na minútu 30. Áno, e, pripomeňme si práve ešte ten prípad Amery, kde bezpečnostné orgány e, úboho zlyhali, nie preto, že by tam boli viacnásobné identity, ale preto, že e, príslušný orgán prestal sledovať Amriho. To, bola, to bol problém. A čo sa stalo? Stalo sa to, že namiesto európskeho vyhľadávacieho portálu, to by sme ešte pochopili, e, že sa podozriví a páchatelia môžu rýchlo identifikovať. Namiesto toho máme teraz 4 databázy, ktoré nám tu takto vnútili. Popri teda uvedených je tu ešte biometrický porovnávací portál, spoločný a E, databáza identity, databáza viacnastopných identít a keď sa ešte hovorí o nejakej interoperabilite, ja musím povedať, že jednoducho nám tu klavu, pretože tu ide o to, aby účelovosť dotknutých databáz a ich obmedzenie na svoj účel bolo vlastne zrušené. To je, ako povedal kolega, bod, z ktorého nie je návratu, pretože keď sa e, zruší táto viazanosť na účel, tak je preč je v kýpli, aby som to tak povedala. A tým sa aj údaje našich občanov stávajú ľahkou korisťou pre štát, ktorý chce všetko rozsiaľo kontrolovať. Ak sa k tomu pridá potom ešte Eurodac ako ďalšia databáza, tak migrácia a kriminalita sú vlastne e, hodené do jedného hrnca a v konečnom dôsledku vznikne superdátový systém s dátami e, príslušníkov tretich štátov, ktoré sa môžu využívať pri akomkoľvek preverovania identity aj bez podozrenia. A to už e, bude nasledovať potom tá biometrická kontrola pre všetkých, najprv pre tých e, príslušníkov tretich krajín a potom aj v budúcnosti pre nás. Vítajte v krásnom novom svete. Ďakujem teraz pán poslanec Ferrara, pani poslankyňa. Ďakujem, pán predsedajúci. Tento legislatívny balík je veľmi dôležitý. E, spolupráca medzi policiou, a zlepšenie kvality informácií. To prispieva k zásadnému posilneniu vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Euró- e, útoky teroristov v Paríži e, ukazujú na potrebu prekonať určité e, nedostatky v riadení informácií, pokiaľ ide o výmenu údajov a integráciu informácií. Interoperabilita umožňuje lepšiu komunikáciu medzi databázami a to je potrebná podpora pre národné orgány v oblasti bezpečnosti, ochrany hraníc a vydávaní víz. Zjednodušenie overovania umožní e, identifikovať e, takých jednotlivcov, ktorí e, predstavujú určité nebezpečenstvo a takisto aj stíhanie závažnej trestnej činnosti. Takže nie len nejde len o, o príslušné informácie, ale takisto aj o zdieľanie a koordináciu na európskej úrovni. A ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na vypracovaní tohto materiálu. Pán Müller, dve minúty. <clears throat> Ďakujem, pán predsedajúci. Dovolte, aby som v prvom rade poďakoval spravodajcom za túto prácu. Je to výsledok vynikajúcej spolupráce. Najmä s pánom Lendersom som veľmi usilovne pracoval. Skupina SAD mala celý rád legitimných výhrad, mm, napríklad pokiaľ ide o databázy E, pre spravodlivosť a vnútorné veci a podobne. Tieto rôzne databázy boli zriadené pre rôzne účely a to sa neurobilo náhodou, ale zámerne boli na to dôvody, aby boli oddelené. No a teraz samozrejme vieme, že sú bezpečnostné výzvy v Európe a chápem, že na to potrebujeme systémy, ktoré nám umožnia bojovať napríklad proti falšovaniu identity a musíme mať také systémy, ktoré pomáhajú jednotlivým orgánom, aby si robili dobre svoju prácu, ale zároveň si všetci uvedomujeme, že e, je tu s veľkým problémom ochrana údajov, to veľ, ochrana súkromia, to je veľmi citlivé a všetky tieto systémy práve toto musia veľmi e, dôkladne zohľadniť. Takže e, sú tu výhrady agentúry pre základné ľudské práva aj Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Takže tieto e, kontroly identity treba mm, riadiť centralizovanie a s prihľadnutím na pravidlá primeranosti a proporcionality, ale nemožno predpokladať, že všetci občania tretich krajín sú z definície nebezpečenstva a hrozbou pre bezpečnosť Európskej únie a takisto mi robí starosti ten trend, ktorý vidíme v súvislosti s touto správou, keď sa hovorí o bezpečnosti s cieľom obmedzovať ľudské práva, základné ľudské práva. To mi robí starosti. Ja som presvedčený, že musíme budovať takú Európu, kde sú základné práva a bezpečnostné eh, aspekty vzájomne komplementárne a nie proti sebe. Dúfam teda, že budeme mať nakoniec priateľný a zodpovedný kompromis. A teraz, pani Valero, eh, dva, dve minúty. Ďakujem. Ďakujem pekne. Eh, to to, keď som dostala ako úlohu, bolo to pre mňa niečo nové. Ja som pôvodne mm, mm, právnička zaoberať sa migráciou a zaoberala som sa teda tým, eh, čo sa týkalo pohraničných eh, pohraničnej stráže a samozrejme pozerám sa na to cez moju optiku e, právnika v oblasti imigrácie. V prvom rade chcem povedať, že tento návrh, tak ako to vidím ja, e, je v podstate len e, ďalší trend urobiť všetko preto, aby sme ľuďom bránili cestovať po Európe. Bude tu viac kontroly, viac dohľadu, ale to nerieši problém toho, že ľudia sú nútení opúšťať svoje krajiny. Musíme sa pozrieť na eh, to, čo vlastne rušíme z tých našich základných pravidiel. Eh, chýba nám tu potom rešpekt eh, Ľudské práv tak ďalej. Migranti budú naďalej prichádzať, ale náš strach pred nimi znamená, že ehm, porušujeme medzinárodné aj vlastné pravidla týkajúce sa ľudských práv a ochrany údajov. Ehm, ehm, dávame rovná sa medzi migranti a potenciálni páchatelia. A je to celé naopak. Musíme v tejto diskusii o interop... Preto v tejto diskusii o interoperabilite musíme k tomu pristúpať veľmi otvorene ja som si pôvodne myslela, že všetko uh, dobre dopadne, ale m, mm, vidím teraz, uh, a videla som to veľmi rýchlo, že tento uh, návrh nebudem uh, môcť akceptovať. Tento tzv. Common Identity Repository, o ktorom sa tu hovorilo, kde majú biometrické bioforkácie informácie, to bude len ďalšia databáza pre všetky ostatné databázy a to jednoducho zachádza pridaleko. Komisia sa odklonila od cieľa napriek opakovaným pokusom sa aj nepodarilo presvedčiť nás, že je potrebné takto konať, že je to primerané, proporcionálne. Ehm, máme predsa pravidla ochrany údajov, pokiaľ ide o ochranu základných e, sloboda práv. Súhlasím s tou analýzou, e, ktorá tu už zaznela, že je, tu, že je to monštrazná databáza a že jednoducho takto nie je akceptovateľné. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz pán Pimenta López minúta. Ďakujem pán predsedajúci. Všetky tieto návrhy rozšírujú e, e, objem zbierania údajov a zároveň ehm, dávajú možnosti e, orgánom na prístup týmto údajom bez zbytočných prekážok. Nie je to len polit- technická voľba, ale aj politická voľba, ktorá vytvára systém super dohľadu na európskej úrovni. Tieto um, návrhy idú proti osobnej slobode a súkromiu ľudí a hm, v podstate sa tu e, v praxi e, ide o prezumciu viny. Dnes e, sú to občania tretích krajín, zajtra to budú občania členských štátov. Takže je to v podstate zavádzanie nadnárodnej kontroly a je to e, xenofóbna rasistická reakcia na migráciu. Je to typický postup extrémnej e, pravice, e, ktorú podporuje sociálna demokracia. Ďakujem a teraz pán James, dve minúty máte. Pani James, spojená, a Európska únia je ako vždy e, zameraná na kontrolu, ale spoločne s kolegami, ktorí už tu hovorili, chcem povedať, že tento prístup e, je zavádzajúci a nesprávny a dokonca je aj finančne náročný a neefektívny bude to ďalší náklad pre daňových poplatníkov Európskej e, únie a vzhľadom na to, a koľko vynakladajú Spojené štáty napríklad s podobným počtom obyvateľov, e, tak je to veľa. Toto je len taká kvapka v mori, ak to Európska únia myslí vážne a tak potom treba predložiť e, seriózny a transparentný rozpočet. Hovorilo sa tu o kvalite údajov, vytvorenie e, európskeho vyhľadávacieho portálu, kde by sa centralizovali biometrické a biografické údaje. To veľmi závisí od kvality predložených informácií. Máme tu e, príklady e, páchateľov trestných činov, ktorí ničia svoju identitu a v podstate tak za sebou hľadia stopy, takže e, ich nemožno vyhľadať. Európske pasy sa predávajú na čiernom trhu a to vo veľkom meradle. Pokiaľ ide o vlastníctvo údajov, niekto v komisii alebo na rade skutočne zohľadnil, ako 500 miliónov európskych občanov sa pozerá na to a že sa zbierajú, e, riadia a že sa zabezpečuje prístup k ich osobným údajom takýmto spôsobom. Dúfam, dúfam že Európska únia nemá v úmysle vytvoriť policajný štát, ale stále na tým otazník. Takže ten zásadný pilier ľudských práv Európskej únie je v podstate pod útokom táto legislatíva neznamená nič iné, než len kontrolu, eh, mm, ktorú by mala mať v rukách, eh, mali mať v rukách suverené národy. Ďakujem. Eh, pani, pán Mores. Takže pán kolega López Aguiar. King, King. Ďakujem pekne, pani komisári. My vás ako my ako socialisti zo Španielska vás budeme plne podporovať, pokiaľ ide najmä o e, tento konkrétny predpis, ktorý bojuje proti terorizmu, proti medzinárodnému zločinu prostredníctvom informačných technológií. E, čo to je interoperabilita? E, Prepájajú sa databázy, pokiaľ ide o kontrolu hraníc, e, systém, pokiaľ ide o Schengen, systém Eurodac, vízový systém, systém ETIAS, systém Exit Entry, dokonca aj vlastne ten ECRIS, čo je de facto výpis registru trestov. A my chceme zároveň garantovať ako sa to, že toto bude fungovať, ale sú tam isté podmienky. Poprvé, aby to e, neviedlo e, k nejakému e, nerozlišovaniu medzi imigráciou a terorizmom. To nie je tá istá vec. Po druhé, európske právo, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, sa musí dodržiavať. A potom po tretie, treba dodržiavať aj princíp proporčnosti. To je veľmi dôležité. Takýmto spôsobom dodržíme všetky aspekty európskeho práva. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec López Aguiar. K voľnej rozprave sa nikto neprihlásil. Takže v mene komisie teraz dostane slovo pán komisár King. Uh, thank you very much, chair. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým, ktorí vystúpili za vašu angažovanosť tejto veci